o, o, akýsi, o akýsi záťažový test a my si musíme prostredníctvom tohto predstaviť, čo sa môže stať v budúcnosti, ak necháme uh, e, politikov a trhy konať bez akýchkoľvek zábran. Ďakujem veľmi pekne, teraz pán Balsitis.